Musíte to stlačiť. Prosím vás, stlačte. Stlačil som gombík. Vážená pani predsedajúca, ja som požiadal ako prvý o slovo v rámci CatchDI. Ako to teraz vyzerá, to jednoducho nebolo možné